tisícročie, e, zlepšenie zdravia matiek, znižiť e, úmrtnosť detí a posilniť pozíciu žien. V niektorých kultúrach je e, toto horšie postavenie žien veľmi zakorenené. Ženy by mali byť podriadené od svojmu otcovi, potom po svadbe manželovi, prípadne synovi. Pritom muži e, používajú nové technológie na ovplyvňovanie e, zloženia rodín napríklad. A e, napríklad v niektorých svetách je, častiach sveta je stále v podstate stanovený nejaký limit pôrodnosti. Tieto selektívne praktiky teda vedú nielen k nadbytku, e, k vyššiemu počtu, neumernému počtu mužov, ale aj k antisociálnemu správaniu, ktoré ústi do mm, e, násilia a takisto e, to má za následok vyššiu mortalitu žien. E, matiek. Treba teda pochopiť dobre tie základné príčiny tohto fenoménu a e, uvažovať o finančných a ďalších e, stimuloch, e, ktoré by tomu zabránili. A ďakujem vám takisto za podporenie tejto myšlienky, myšlienky prostredníctvom predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Treba zvýšiť možnosti vzdelávania a zamestnávania žien Európa musí spolupracovať e, s národnými a regionálnymi orgánmi, tak aby sa zabraňovalo týmto e, selektívnym e, praktikám. Takisto je dôležité posilniť legislatívu, ktorá sa týka rodovej rovnosti a takisto treba monitorovať lepšie implementáciu existujúcich práv existujúcich zákonov Európa by teda mala zaujať e, výraznejšiu rolu e, v tých krajinách, ktorých sa to týka, e, najmä pokiaľ ide o rodovú rovnosť, vzdelávacie aktivity a ďalšie preventívne opatrenia. Svet musí maximalizovať svoje investície do toho ženského kapitálu, ale treba im však ženám dať aj právo na to, aby sa narodili ešte e, teda niekoľko e, technických e, detailov vzhľadom na časové obmedzenia v, vo výbore LIDE sa teda bude musieť hlasovať dnes popoludní medzi alebo po štvrtej hodine a 22. mája E, sme dostali 20 e, pozmenujúcich e, návrhov a všetky vaše návrhy. Ten text stanoviska môže prispieť k potrebným zmenám, ktoré sú nevyhnutné na vykorenenie týchto barbarských praktík. Ďakujem vám opäť a samozrejme, ak si želáte, môžeme diskutovať o týchto praktikách ešte viac. Ďakujem vám všetkým za príspevky aj sekretariátu, za vynikajúcu prácu počas tohto procesu. Ďakujem vám. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Mičel. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem aj kolegyni za túto správu. Dnes ráno na BBC bola správa o tom, že čínske úrady zachránili dieťa chlapčeka z kanalizácie. Ja si myslím, že keď, bolo, sa jednalo o dievčatko, vôbec by sa to nedalo ani do, dostalo do správ, a čo je šokujúca realita. Som celkom rád, že e, pani spravodajkyňa upozornila na to, že OSN e, robilo odhady, že asi 200 milión žien jednoducho chýba na svete v dôsledku týchto praktík. Je to naozaj niečo mimoriadné, mimoriadné vidieť aj to, že ľudia sú ochotní eh, dávať interviu a hovoriť o týchto veciach, čo donedávna im pripadalo ako niečo bežné. Eh, hovoril som ja v parlamente o týchto veciach a dúfam, že to šíri o svetu. Sexizmus a vnímané hmotné výhody stoja za týmito praktikami, pani predsednička. V takých krajinách ako India, Čína, ako hovorí pani spravodajkyňa, chlap, muži sú vnímaní ako dôležitejší z hospodárskeho pohľadu e, v tom zmysle, že eh, jeden z boh sa postará o rodičov a zabezpečí rodinu v vzdialených častiach Ázie nie je dostatok žien na sobáše, takže teraz sa dostali do situácie, kedy unášajú mladé dievčatá z iných regiónov, dovážajú do týchto regiónov a nutia ich do manželstiev. Je to hrozný problém a, a je na čase, aby sme s tým skoncovali. E, poviem len toľko. Dobre, pokúsme sa dohodnúť na týchto veciach. Odčleňme to od iných vecí, s ktorými nesúhlasíme. Ak by sme politicky citlivé zmeny zaviedli do tejto správy, rozdeli nás to. Nerozdelujme sa. Hovorme jednoducho iba o tejto veci a ostatné veci, ktoré nás trápia, nechajme na inú správu. Ja by som chcel dať pozmeňujúci návrh, ktorý vyžiada nutnú analýzu hospodárskych dôvodov, ktoré prispievajú takýmito, takýmto praktikám, selektívnym praktikám podľa pohlavia. Takisto by som chcel, aby sa zabezpečila väčšia sociálna ochrana tých rozvojových krajinách, aby sa znížila hospodárske bremeno a odstránila sa takáto preferencia e, chlapcov pred dievčatami. Možno to nevyzerá, ako že je to priamo prepojené, ale vždy, keď som hovoril o veciach napríklad poistenia, poistenia úrody, poistenia zdravia a ďalších vecí. Skutočnosťou je to, že pre niektoré z týchto rodín ak majú dedičov, chlapcov, to je pre nich tá poistka. A jednoducho túto mentalitu musíme zmeniť. A čím viac spravíme preto, aby sme rozptýlili tieto e, predstavy, e, o to lepšia bude situácia. E, hovoril som aj s e, ľuďmi, ktorí píšu o týchto veciach E, je potrebné dať ľuďom dispozícii jednoducho inú formu poistenia, aby nemali pocit, že je nutné alebo žiadúce alebo dokonca bežné, zabehnuté e, utiekať sa k tejto praktike uprednostňovania chlapcov. E, dúfam, že sa nám podarí e, pripraviť správu, kde budeme riešiť len túto tému a nerozdelíme sa nejakými politickými, politicky citlivými pozmeňujúcimi návrhmi. Ďakujem pekne, pán Kašman, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať chcem sa poďakovať za vynikajúce stanovisko, ktoré ide priamo k jadru veci a problému, ako povedal Gemičov, tam pripomína nám to tie alarmujúce počty, ktoré e, s tým súvisia. Ale e, chcem sa ešte vrátiť trocha späť. E, pomyslíme si na život, ktorý sa takto zmarí takmer, pretože tu ide o iný rod. Takýto rodový výber je morálne neobhajiteľný, absolútne nepriateľný a pochádza z kultúry, ktorá e, je toho názoru, že žena je stále vlastníctvom muža, vlastníctvom rodiny a že by sa rodin, ženy mali e, podrobiť e, v týchto kultúrach a dávajú sa na to rôzne, rôzne dôvody. A súhlasím s pánom Myšlom, že tu nie sú žiadne dôvody, ktoré by niečo podobného mohli ospravedlniť a je e, samozrejme e, dôležité posilňovať pozíciu žien, ale ak sa žena nenarodí, ako sa môže jej pozícia posilniť? A preto vítam ten dôraz, ktorý kladiete na potrebu zákonov, pretože potrebujeme legislatívu e, proti rodovému selekcii a takisto súhlasím s pánom Mičlom, že by sme mali tie otázky oddeliť a musíme v tom e, byť úplne jednotní. Parlament musí hovoriť jedným hlasom prakticky a e, ja bohužiaľ od popoludní tu nebudem, ale máte moju absolútnu podporu, pokiaľ ide o túto otázku. Eh, ja som sa na toto včera pozeral a v každej tej správe je napísané zjednotený v rozmanitosti. Áno, eh, je to vynikajúce, ale potom sme rozdelení v jednotnosti na druhej strane. Takže buďme eh, jednotní. Ďakujem vám. Ďakujem pekne. Pán Gustafsson. Ďakujem pani predsednička ja sa chcem srdečne poďakovať spravodajkyni za veľmi dobrý návrh, veľmi dobrú správu a súhlasím aj s mm, tými vyjadreniami mojich oboch predrečníkov. Ide tu o strašný príklad patriarchálneho poriadku, ktorý stále je v našej spoločnosti. Pán Kešmen povedal, že to je spodné s tým, že e, muži si jednoducho berú právo, aby mohli rozhodovať o tele žien a e, toto, proti tomu sa snažím bojovať, keď hovoríme, že právo ženy na seba určenie je ľudské právo. No, e, čo to zistíme, sú strašné praktiky a je dobré túto tému ešte raz e, prebrať, e, opísať a tiež to súvisí s e, sociálnym rozmerom týchto spoločností a spôsobom, akým sú tieto spoločnosti skonstruované a mm, to tiež súvisí so systémom blahobytu a je tam veľká chodoba, mm, preto v týchto spoločnostiach sa môže patriarchálna moc ďalej udržať. Tento mocenský poriadok e, vidíme všade na e, svete, e, niekedy je silnejší, niekedy slabší, no takýto spôsob usporiadania moci je skoro všade. Ja si myslím, že preto musíme jasne sa zasadiť o to, aby právo ženy e, rozhodovať o svojom vlastnom tele e, bolo zákonné právo a e, toto zohrávalo dôležitú úlohu vo všetkých ohľadoch. Ja si myslím, že právo na seba určenie v vlastnom tele je právo u žen, ktoré musíme stále vyžadovať. Ženy majú právo rozhodovať o vlastnom tele a toto musíme zdôrazňovať, že to je ich zákonné právo. Teraz má slovo pán Newton Dunn. Thank you, uh, Madam President. Um... Ďakujem, pani predsednička. Ja som člen delegácie s indickým parlamentom a je to fascinujúce, pretože nie len, že tam chodíme a stretáme sa s federálnym parlamentom v e, Dili, ale zistíme, že federálny parlament je slabý a že tých 28 štátov Indii robia, e, čo chcú a vplyv centra je veľmi slabý. Je e, to silná analogia z EÚ, no je to téma na iný deň. Pred dvoma rokmi sme išli e, do e, dediny e, na okraj Hydrabádu v stredovýchodnej oblasti Indie, aby sme videli, ako peniaze z EU zabranilo tomu, aby tam pracovali e, detskí otroci na poliach a bolo to veľmi dojímavé a dobre, že sme to videli a zablažoval som jednomu z organizátorov a povedali mi, že áno, nám sa to podarilo, ale je 100 mm, tisíc ďalších obcí v Indii, ktorých sme sa nedotkli, takže je to hlboký problém. minulý e, rok sme išli do Patna. Patna je štát e, v severovýchode Indie a hovorí sa, že to je najchudobnejší štát a z toho, čo sme videli, bol veľmi chudobný a e, tam na radnici e, v hlavnom meste sme mali diskusiu, e, kde sme hovorili aj o probléme rastu obyvateľstva a zabíjania detí. A e, už v Dili nám povedali, že neexistuje indická politika o raste politike hovorili, že e, nedokázali sme e, to splniť, e, nič sme neurobili, ani sa nepokúšame kontrolovať rast obyvateľstva Indie. To je ďalší problém. No, v diskusii na radnici v meste Patna som sedel vzadu a bola tam vzdelaná indická dama vedľa mňa, keď sme začali riešiť otázku zabíjania detí, dievčat. Ona mi povedala, že ja som ešte e, nenašla muža, ktorý by bol ochotný vykonať takýto skutok. E, ja chcem povedať, že toto je toto je e, hlboko zakorenený problém, hlavne v Indii, kde každá dedina, každé mesto robí to, čo hovoria staročné tradície. Takže e, my napíšeme o tom správe, ale, správu, ale bude to ešte trvať dlho, než sa nám e, podarí e, zmeniť postoj ľudí v Indii. Messner, vous savez la parole. Ďakujem pani Mester, má slovo. Ja. Ďakujem pani predsednička. Ako tieňová spravodajkyňa za ALDE môžem to, čo mm, kolega Birge povedal, len mm, podporiť, čo sa týka Indie a mm, kolegyňa má úplnú pravdu, že pre nás ako Európanov je úplne jasné, že aký máme systém hodnot a čo my v našej rozpoj spolupráci s ďalšími štátmi chceme presaďovať, e, ale to, že oni e, úplne ináč rozmýšľajú, majú inú kultúru, e, nám to neuľahčuje. A za to ďakujem kolegyne za jej stanovisko a ja sa môžem pridať e, k názvom ostatných e, predrečníkov, že určite e, v našich zmyšľaniach by sme mali vynechať naše stranické spory, pretože je dôležité, aby sme spoločne postupovali nemôžeme pripustiť, aby e, našu hospodárskú spoluprácu s tretimi štátmi e, sme e, nepodmienovali tým, že sa budeme snažiť bojovať s týmito javmi, keď sa zabíjajú deti v Indii a inde v Ázii, keď si myslia, že ženy sú menej hodné. A určite keby tam už nebol nedostatok žien teraz, tak by e, sa mohli ako spoločnosť lepšie rozvieť. Ehm, my e, vieme o schopnostiach žien tu v Európe, ktoré e, sa musia rozvíjať. Ženy jednak musia mať právo na život, potom musia dostať príslušné vzdelanie a potom môžu určite vykonávať dôležité úlohy v spoločnosti. Tiež je dôležité, aby sme sa v rámci našej politiky snažili jasne vyjadrovať, že je potrebné, aby to aj oni tak videli a podporovali. Určite to mm, bude dlhotrvať, no napriek tomu musíme pracovať na plnení tohto cieľa. Ja som som predlžil dva pozmeňujúce návrhy. Jeden sa týka toho, že je to jedným z našich e, rozvojových cieľov milenia, že chceme mať e, rovnoprávnosť pohľavy a e, cieľné potraty v nenarodených dievčat sú určite jedným z dôležitých bodov, proti ktorým musím bojovať. A tiež tu zohrávajú úlohu nútené manželstva. Chcem povedať, že tu spoločne mm, budeme hlasovať v jednom smere a budeme postupovať jedným smerom. Nejde to o to, že všeobecne chcem povedať, že tam vôbec nemôžu byť potraty, to, o to nejde, ale ide tu o to, a ide tu o cieľené potraty e, nenarodených dievčat. A tiež musíme e, uznať, že podľa e, výskumných prác, ktoré tam robia mimovládne organizácie, musíme postupovať musíme konať ruka v ruke s týmito ľuďmi, ktorí tam robia prieskum v teréne. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne. Je pravdou, že táto téma je naozaj zaujímavá, ale už meškáme, máme nabitý program, takže slovo dostáva teraz Európska komisia. Pardon, pani Gres. Áno, veľmi stručne chcem podporiť tie vystúpenia, ktoré tu zazneli k všetkým bodom, pripomenúť nutnosť e, zdravia žien a osvety. Je to faktor dôležitý pre rozvoj a samozrejme je to ťažké, pretože je to práca na dlhé trate a každom prípade musíme podporiť takú veľkú ampaň, kampaň v občianskej spoločnosti. Takisto chcem podporiť to, čo tu zaznelo na tému nutených manželstiev. Avšak e, toto selektívne potraty, v tejto téme by som chcela postupovať opatrne, pretože pre mňa pre našu skupinu právo na prerušenie tehotenstva je právo, ktoré majú všetky ženy všade na svete. Takže tu treba dávať naozaj veľký pozor, a nepustiť sa v podstate na tú cestu, aby sme odmietli právo na preušenie tehotenstva. Slovo dostáva komisia. Pani Vržený Rame, máte dve minúty. <laughs> Uh, um, um, ja zastupujem e, službu pre vonkajšiu činnosť. Dohodli sme sa s komisiou, že sa tomuto bodu budeme venovať spoločne. Chcela by som e, hlavne e, poslancom poďakovať za správu. A tie odporúčania, ktoré v tej správe sú, sú dôležité. 2013 je pomerne výnimočný rok, pokiaľ ide o násilie voči ženám, najmä na tých medzinárodných fórach sa o tom hovorí a vďaka aj úspechu, ktorý dosiahla komisia, pokiaľ ide o pozíciu žien a sú ďaká aj práci e, výboru FAM v mnohých spoločnostiach môže to, či sa niekto narodí ako dievča alebo chlapec, mať zásadný vplyv na ďalšie možnosti v živote, vrátane vzdelávania, ale aj života a smrti. Takže Mm, ten, tá eliminácia alebo vykorovanie rodov e, skutočne mm, existuje v mnohých krajinách sveta, Čína, India a súvisia s tým aj veľké ekonomické dôsledky ten strategický rámec Európskej únie o ľudských právach a demokracii dáva práve do popredia rodovú rovnosť a práva žien ako jednu z priorit. Máme aj prístup z dola nahor, kde tie jednotlivé delegácie priamo v teréne e, rozvíjajú jednotlivé stratégie v konkrétnych krajinách a e, práve e, tieto rodové otázky skutočne sú prioritizované. Môžeme vidieť, že v mnohých krajinách, kde o ktorých sa hovorí v mm, tej správe, e, je práve mm, táto otázka rodu e, jednou z najaktuálnejších e, tém. Spolupracujeme s medzinárodnými organizáciami, s štruktúrami OSN a veľmi úzko mm, spolupracujeme s hnutím žen, s ktorými sme e, podpísali veľmi, e, e, teda memorandum o porozumení a takisto podporujeme iniciatívu COMIT, ktorá sa zameriava najmä na otázky násilia proti ženám a deťom. Ďakujem vám. Chce sa komisia ujať slova? Máte dve minúty. Nechcete. Dobre. Budeme teda pokračovať. A teraz dávam slovo pani Kretu, aby uzavrela tému. Ďakujem. Ako som už povedala, je to veľmi dôležitá téma. Opäť chcem vám všetkým poďakovať za pozmenujúce doplňujúce návrhy a všetku vykonanú prácu. Tento fenomén je je skutočne barbarský a je veľmi dôležité e, bojovať proti nemu a e, zaujať k nemu príslušný postoj. Ďakujem aj komisii za to, čo povedala. Je dôležité, aby existovala medzinárodná spolupráca a Európska únia ako taká je dôležitá pri riadení Hm, tejto spolupráce. Aj krajina od krajiny samozrejme sa musí e, aktívne zapájať. Je to, ako sme povedali, otázka mentality v prvom rade. Nedá sa to zmeniť nejakými uzneseniami a pár stránkami textu, ale je to otázka e, postupnej práce a každodenného úsilia. A ja dúfam, že sa nám podarí aspoň niečo zmeniť. Je to, ako som povedala, vlastne otázka života a smrti pre milióny ľudských bytostí, ktoré majú právo na to, aby sa narodili, ktoré majú právo na slušný život a dobrý život. Ďakujem ešte raz vám všetkým za vykonanú prácu. Ďakujem pekne. Chcem vám pripomenúť, že dnes popoludní budeme hlasovať eh, o tejto správe s týmito pozmeňujúcimi návrhmi. A teraz sa dostávame do bodu 13 nášho programu. To je návrh stanoviska správe iniciatívy Komisie práv žien a rovnosti rodov právo na zdravie, eh, sexuálne produktívne zdravie, Spravodajcom je pán Michael Kašman. Eh, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Eh, vidím, že je tu aj pán Gustav z, z výboru pre eh, práva žien. Ja s ním pracujem aj v pracovnej skupine na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť a nesmieme teda skutočne zabúdať nesmieme e, zmiešavať e, tú otázku e, vykoreňovania rodov žien s otázkou sexuálneho reproduktívneho, reprodukčného zdravia žien. Táto otázka je skutočne už dlho aktuálna. Som rád, že sme sa rozhodli vypracovať správu na túto tému. Vychádzali sme samozrejme aj so spoluprácou s delegáciami priamo v teréne. E, sexuálne a reprodukčné práva sú ľudské práva. Toto je v podstate taká základná ústredná e, téma tejto, tejto správy. Je veľa medzinárodných dohôd a my ako parlament by sme sa mali zamerať na to, aby sme odstránili, čo nás rozdeľuje a zabezpečili e, všeobecný prístup k týmto právam ženy, muži, eh, dievčatá a chlapci, to sú tie základné eh, slova. Tie, títo všetci by mali mať možnosť eh, na, nakladať so svojím telom a sexualitou svojím spôsobom, ktorému dávajú hm, prednosť. To znamená, a ešte tu máme reprodukciu, to je vlastne právo porodiť alebo nie. To je teda niečo, čo súvisí s vznikom života alebo aj e, smrťou. To znamená, e, e, nejde tu len o to, že príde k počatiu pri kontakte, môže sa takisto prenášať, môžu sa prenášať aj pohlavné choroby, ktoré môžu znamenať smrť. Takže všetci by mali mať tieto práva bez diskriminácie a bez toho, aby im vnúcovali niečo ostatné. Ide o e, produktívnejšiu spoločnosť, o produktívnejšie komunity a spoločnosť, o lepší prístup k zdravotníckým službám na zlepšenie reprodukčných a sexuálnych práv. A takisto aj sexuálna výchova prispieva k znižovaniu e, úmrtnosti e, detí a matiek, ako už sme tu počuli a takisto to prispieva k posilneniu pozície žien, ako sme už počuli. 200, tisíc, 200 miliónov pardon, e, dievčat sa nikdy nenarodilo. Nikdy jednoducho neuzrú svetlo sveto, sveta. 300 e, e, miliónu, milióna žien každý rok zomrie počas tehotenstva. A štúdie ukazujú, že dobrovoľné materské, e, plánovanie materstva môže e, o tretinu znižiť mater, e, úmrtnosť matiek a o 20 detí. Toto je skutočne dôležitá stratégia pre verejné zdravie, informovanie o právach a presadzovanie práv. Ide tu o prístup k dobrovoľnému rodinnému plánovaniu a k do, o dobrovoľný prístup k bezpečnému potratu a k e, antikoncepcii a preventívnej liečbe HIV. Opäť bez diskriminácie. A samozrejme, pani predsednička, znamená to aj dostupnosť a priateľnosť a, adap- a možnosť prispôsobenia sa týchto e, služieb potrebám jednotlivca e, Takže mm, stanovenie priorít pre e, ženy a mladých ľudí takisto a ich posilnenie ich pozície takisto prispieva k plneniu e, cieľov milénia. A súvisí to aj s tým, o čom sme hovorili e, predtým, to znamená s so preferenciami, ktoré vyplývajú z určitých spoločenských noriem. To znamená, že dochádza už k prenatálnej selekcii na základe rodu. Takže reprodukčné práva sa musia posilňovať a chrániť na medzinárodnej úrovni, ale aj v politickom dialogu s partnerskými krajinami. Európska komisia musí podporovať eh, občianské spoločenstva a treba poskytovať podporu aj z našej strany ako poslancov eh, parlamentu, pretože tieto združenia sú pod e, internými a externými tlakmi a e, tieto e, práva sú skutočne veľmi často spochybňované. Takže politická, politický program by sa mal odraziť aj v programoch, nástrojoch a finančných strojoch v spolupráci s, s vládami tých krajín, ktoré môžu nakoniec byť jediným, e, jedinou zárukou presazovania týchto e, práv. Takže e, ide o tú našu vedúcu rolu pri vytváraní cieľov po roku 2015 a tá je kľúčová v tejto oblasti. Potrebujeme teda prístup na základe ľudských práv. A v septembri na pôde OSN, e, keď sa bude hovoriť o cieľoch v roku 2015, to treba zdôrazniť. Dúfam, že budeme schopní, ako povedal pán Metiu, prijať konštruktívne, e, konštruktívne stanovisko orientované na rozvoj, ktoré bude e, skutočne zacielené na tie dôležité ciele. Ja myslím, že e, tie výzvy sú stále sa menia, ale tie ciele zostávajú rovnaké. Ďakujem. Meissner. Ďakujem pekne. Pani majsner, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ehm, naposledy som skoro tak dlho hovoril a tentokrát môžem povedať krátko, že plne súhlasím s tým, čo podal pán Cashman je to naozaj tak, že to mm, dobre mm, vyplýva z mm, predchádzajúcej správy, o ktorej sme už hovorili a tam je o prístupe k zdraviu a vzdelaniu pre ženy a rovnako aj pre mužov a práve aj pre mladistých a e, myslím, že to je dôležité, aby sme e, v súvislosti s tým e, sa snažili zlepšiť situáciu v tých štátoch, s ktorými spolupracujeme a podľa mňa tiež zaujímavé, čo povedal Kešman, že je to nakladov efektívne túto stratégiu plniť a mm, sú hlasy aj to, že e, keď sa od začiatku dieťa udržia zdravie a keď e, žena už počas tehotenstva e, má zdravotnú starostlivosť a, a keď sa naozaj aj ponúkne vzdelanie, tak o to lepšie môžeme my ovplyvniť šťastný život a rovnoprávny život. A o to ide v tomto prípade a súhlasím s tým, čo povedal Cashman. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Pani Gres, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pánovi Kašmanovi ešte raz za obhajovanie tejto problematiky. Ja si myslím, že niekedy sú čísla rovnako dôležité ako nejaký prejav. Chcela by som spomenúť 3. 225 milión žien nemá prístup e, k antikoncepcii. 4 e, milión e, tehotenství je neželaných a každých 11 minút jedna žena umiera pri umelom preušení tehotenstva neoficiálnym spôsobom. Myslím si, že tieto čísla sú veľa vravné a tu e, máme množstvo smerníc ohľadom zdravia, ale všetky sú veľmi všeobecne poňaté a v konečnom dôsledku žiadna z nich nezohľadňuje sexuálne reproduktívne zdravie, samozrejme okrem toho boja, ktorý tu robíme proti v rámci boja proti AIDS. Takže naozaj vítam túto správu, ktorá je vynikajúcou príležitosťou upozorniť na túto otázku sexuálneho reproduktívneho zdravia. Ešte raz, pán Kašman, ďakujem pekne. Ďakujem, pán Gustafsson. Tak so mycket för det eh, Ďakujem vám. Súhlasím eh, s tou chválou smerovanou pánu Kašmanovi a myslím, že sa to sotva dalo povedať lepšie, než to urobil pán Kašman. Takže budem veľmi stručný. Ja plne podporujem to, čo povedal a tento návrh je vynikajúci a takisto sa domnievam, že je veľmi dôležité, aby e, sa e, tento, e, to stanovisko uberalo týmto smerom, ktorý práve pán Kašman navrhuje. Ide tu v prvom rade na právo žien na vlastné telo, na pra- o právo, aby sa žena rozhodla sama o tom, čo bude robiť, aby, aby nebola do toho tlačená patriarchálnymi štruktúrami a e, aby tieto štruktúry nerozhodovali o tom, ako žena bude nakladať so svojim telom. Mnohé návrhy, vrátanie návrhu pána e, Kašmana, toto zdôrazňuje veľmi dôležité, aby sme hovorili aj o práve na e, prerušenie tehotenstva. Mm, toto je v podstate jedným zo základných kameňov práva žien na ich vlastné telo. Ale nemusím, nesmieme sa e, vlastne zaseknúť len na tom, lebo ženské, práva žien sú oveľa širšou problematikou než len toto, ako správne povedal pán Kašman a je tam o, o, veľa iných vecí. Som veľmi potešený e, týmto návrhom. Ďakujem. Pán Picilides. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. E, dovolte, aby som v mojom rodnom jazyku. Len veľmi stručne. Kolegovia odvedli veľmi veľký kus dobrej práce, za čo by som chcel poblahoželať. A súhlasím aj s tým, čo tu zaznelo následne. Vlastne bolo povedané všetko, čo som chcel povedať. Ja by som chcel k tomu dodať už iba toľko, že chcel by som upozorniť to, čo povedal pán Kašman, keď hovoril o tom, že e, nemôžeme niekomu nanúcovať presvedčenia niekoho iného a my to vnímame tak, že niektorí ľudia možno reagujú na stanoviská, ktoré sú, budú uvedené v tejto správe, a ja by som chcel rozpíliť ich obavy a povedať, a určite pán Kašman súhlasí s tým, že my rešpektujeme presvedčenia kohokoľvek iného, ak e, e nanúcu tieto presvedčenia iba na seba a nie na iných. V takomto prípade môžeme súhlasiť s touto vynimočnou správou, všetci ju odhlasovať a vyslať takúto správu voči celému svetu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Gerenc, máte slovo. Ďakujem pekne a ja blahoželám pánovi spravodajcovi. Chcel by som položiť len jednu otázku. Mohol by trošku objasniť to, čo robí OSN pre obyvateľstvo v tejto oblasti. UNFPA podľa mňa vykonáva vynikajúcu prácu, uznáva to celé medzinárodné spoločenstvo až na to, že v určitých stresových obdobiach e, boli na nich útočené. Spojené štáty útočili na OSN, mimochodom nesprávne, e, tvrdili, že presadzujú e, umelé preušenie tehotenstva ako proces regularizácie počtu obyvateľov v Číne. To je nesprávne, falošné obvinenie, falošná konštatácia, neprava. Viacerí sme pred niekoľkými rokmi potvrdili úlohu, ktorú zohráva UNFPA. E, nemám presné informácie o dopade tejto organizácie dnes, ale bol by som rád, ak by sme sa tu dohodli na tomto výbore. Poprvé na tom, že OSN robí vynikajúcu prácu v tejto oblasti a po druhé, aby sme zistili, či majú dostatok prostriedkov. Ak hovoríme o komplementarite činnosti, tak je potrebné zohľadniť aj to, do akej miery náš výbor môže prispieť k dobrému fungovaniu tejto inštitúcie. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani Ževka Petková z vonkajšej služby e, dve minúty. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem za správu aj za odporúčania. Ako som povedala, návrh, ktorý sa týka role delegácie Európskej únie, považujeme za dôležitý. Musíme ho zohľadniť v našich stratégiách eh, pre jednotlivé krajiny. Aj eh, občianská spoločnosť je, eh, zohráva veľmi dôležitú rolu. Chcem len zdôrazniť to, že mnohí z vás podčiarkli, E, tie ciele pod 2015 a ciele milénia. A e, ten e, ministriov sa dnes práve stretne na, bude rokovať okrem iného aj na túto tému. Predpokladáme teda, že ministri podporia tú pekingskú platformu pre opatrenia a takisto aj výsledky príslušnej konferencie, e, ktoré sa týkajú práve reprodukčného a sexuálneho zdravia žien. A my sme absolvovali rokovania, ktoré sa práve tejto témy týkali, boli veľmi náročné a myslím, že e, treba ešte aj zdôrazniť tie projekty, ktoré e, máme v komisii ale len aby som to zhrnula, e, chcem povedať, že máme veľa projektov v, krajine, v rôznych krajinách, ktoré súvisia práve s e, reprodučnými, e, so sexuálnym zdravím a reprodučným zdravím a právami. Ďakujem. Ďakujem. Komisia, máte dve minúty na vyjadrenia stanoviska pani Turit von Svik. Uh, Turek Konsvik is actually not here. Konsvik tu nie je, takže ja využijem tieto dve minúty. Ďakujem pekne za tento dokument uh, podporujeme implementáciu ICPD činnosti a máme viacero programov, ktoré prebiehajú na rovni jednotlivých krajín. Hlavná miera podpory zdravotníctva cez komisiu je cez podporu budovania a fungovania systémov zdravotníctva v jednotlivých krajinách a zabezpečovania podpory ľudských zdrojov v rámci zdravotníctva a v rámci programu Agenda pre zmenu. Plne podporujeme tento prístup asi 20 percent financovania ide práve na zdravotníctvo a sociálne služby. A čo sa týka prebiehajúcich programov, máme napríklad viacero veľkých programov v rámci organi- s organizáciami občianskej spoločnosti v mnohých rozvojových krajinách. Budujeme kapacity organizácií občianskej spoločnosti, ak by mohli poskytovať osvetu v oblasti sexuálnej výchovy, poradenstvo a informovať o prípadných zmene zmýšľania. Takisto podporujeme UNFPA priamo. Napríklad máme veľký program eh, na podporu globálneho programu reproduktívneho zdravia. Eh, z OSN sa zameriavame na väčší prístup k základným komoditám reprodukčného zdravia. Ďakujem. <clears throat> Ďakujem pekne, pán Kašman. Máte ešte zo pár minút. Ďakujem, e, pani predsednička, ďakujem kolegom za príspevky a podporu. Myslím, že čo pani Grace pripomenula, práve poukazuje na obrovskosť, e, obrovský význam tejto otázky a v podstate tú závažnosť toho, keď sa vlastne mrhá takto e, životom. Treba teda definovať, čo Európska únia robí. A e, keď budeme na pôde OSN hovoriť e, jedným hlasom, bude to mať zásadný význam. A musíme e, samozrejme spochybniť tieto patriarchálne štruktúry. hoci vychádzajú z viery a z tradície musia, musíme sa im postaviť. Ďakujem vám teda veľmi za váš príspevok súhlasím s vami absolútne. A chcem to povedať e, ako, e, ako rodený ateista. Ja o, o, obhajujem právo človeka na vieru a presvedčenie ako hlboko súkromnú osobnú záležitosť, možno tú najosobnejšiu a najhlbšiu, ktorú môžeme zažiť. Ale nemôžeme e, samozrejme toto právo vnúcovať niekomu inému najmä nejak násilím. Práve takýmto spôsobom vlastne obmedzujeme e, práva ľudí, keď im niečo vnúcujeme. Dúfam teda, že môžeme e, pokročiť ďalej, že budeme schopní rešpektovať e, odlišnosť a rôzne názory a viery. Pán Görens má absolútnu pravdu, keď poukazuje na vynikajúcu prácu UNFP a sú pod tlakom, ich zdroje sú pod tlakom najmä e, zo strany Spojených štátov amerických a bohužiaľ aj e, práve z toho e, extrémne pravicového spektra republikánskej strany. Takže je dobré, aby sme sa postavili na ich stranu v tej práce, práci, ktorú robia v pri záchrane životov a posilňovania pozície žien, chlapcov, dievčat. Jednoducho v tom všetkom, čo v tomto smere robia. A práve preto, že sú pod takýmto útokom a tlakom, tak je to možnosť, aby Európska únia ako jeden celok bola v popredí a, a aby povedala, prečo táto práca je tak dôležitá. Myslím, že termín na pozmenujúce návrhy je piatok, nie som si úplne istý ale chcem poďakovať eh, asistentovi Renovi za vynikajúcu prácu, ktorú na tomto spise vykonal. Eh, veľmi často sa stáva vo verejnej sfére, že keď sa nám niečo nepodarí, tak eh, z toho obvinujeme ostatných, ale keď sa nám niečo podarí, treba teda skutočne poďakovať tým, ktorí k tomu takto prispeli. Takže ja mu ešte raz tak týmto chcem poďakovať. Chcela by som pripomenúť, že lehota na podanie pozmenujúcich návrhov je 4. júna na poludne a hlasovať sa bude 9. júla. A teraz sa púšťame do bodu 12 eh, nášho programu. Je to výmena názorov k návrhu stanoviska o nelegislatívnej správy e, eh, AFET ohľadom korupcie v verejnom a súkromnom sektore a dôsledky korupcie na ľudské práva v tretich krajinách. Pán Kaminsky žiaľ nám nemôže predstaviť svoj návrh stanoviska. Nahradí ho pán Jan Sadrajn, ktorému okamžite odovzdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. No, dovolte mi ešte raz ospravedlniť pána Kaminského, ktorý dnes nemohol prísť takže pokúsim sa ho zastúpiť a pokúsim sa takisto hovoriť eh, veľmi krátko, pretože tento problém eh, v návrhu stanoviska, to nie je nič nové, všetci predpokladám, veľmi dobre poznáme problém korupcie vo verejnej správe, korupcie s verejnými prostriedkami a predovšetký problém s korupciou, ktorý súvisí s humanitárnou rozvojovou pomocou, ktorú ponúka Európska únia vonkajšiemu svetu. E, v EÚ je množstvo finančných prostriedkov každý rok, ktoré sa stratia v nezákonných finančných tokov. Množstvo peňazí jednoducho je ukradnutých v týchto krajinách. Mnohé finančné prostriedky sú skryté na e, účtoch e, v tzv. offshore. Uh, Všetci o tom vieme, je to problém, s ktorým sme sa už snažili popasovať mnohokrát predtým a pravdepodobne aj v budúcnosti nám ostane, myslím si, že dostatočne seriózny na to však, aby sme sa k nemu opäť raz vrátili a pokúsili sa pripraviť a predložiť nejaké konkrétne špecifické návrhy zamerané predovšetkým na zodpovednosť a transparentnosť čerpania prostriedkov EU humanitárnej rozvojovej pomoci a takisto aj týkajúce sa náležitého správania sa podnikov e, v týchto krajinách, ktoré čerpajú prostriedky EÚ. Je tu celá škála návrhov pána Kaminského, Pán navrhuje, aby výbor pre rozvoj vyzval výbor pre zahraničné záležitosti ako výbor zodpovedný za túto problematiku, aby zakomponoval návrh uznesenia, hovorí o tom, že korupcia oslabuje štátne inštitúcie a obmedzuje schopnosť vlád plniť svoje povinnosti v oblasti ľudských práv, predovšetkým hospodárske a sociálne práva najzraniteľnejších a marginalizovaných skupín skupín obyvateľstva. Takisto navrhuje, že by sme mali uznať alebo žiadať výbor pre zahraničné veci, aby uznal, že korupcia vedie k tomu, že finančné prostriedky sa používajú v nesprávnych miestach, má to negatívne dopady na rast, na boj proti chudobe. Je to jednou z hlavnou prekážkou dosiahnutia mileniových rozvojových cieľov, A že by sme mali zdôrazniť aj to, že Korupcia je globálnym javom a EÚ musí bojovať e, proti externému aj internému rozmeru korupcie aby e, sa obmedzili možnosti korupcie v súvislosti s EU zdrojmi v zahraničí. Takisto hovorí, že sa zhoršuje situácia tokov finančných prostriedkov v rozvojových krajinách. 3 e, odhadovaných nezákonných finančných tokov sa toho týkajú. Mali sme pripomenúť, že len 2 týchto nezákonných tokov sa dostanú do krajiny pôvodu. A takisto, že by sme mali zdôrazniť aj presvedčenie o tom, že boj proti korupcii je súčasťou širšej snahy podporovať dobrú správu a riadenie, ktorá je definovaná ako jedno z hlavných priorít na zvýšenie efektívnosti rozvojovej politiky EÚ v rámci agendy pre zmenu. Myslím si, že tieto návrhy, ktoré predkladá pán Kaminsky na schválenie, nie sú nič nové. Už sme toto problematikou sa zaoberali v minulosti a myslím si, alebo teda on si myslí, že je to dostatočne závažná téma na to, aby sme sa opätovne eh, do nej pustili a začali konať a výbor by sme mali navrhnúť, aby sa prijali konkrétnejšie opatrenia na úrovni EÚ a takisto aj iné výbory, ktoré to majú v kompetencii, konkrétne AFED, by sa mali touto témou zapodievať. To je všetko na úvod a ešte raz sa ospravedlňujem, ospravedlňujem neprítomnosť pána Kamienského. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostáva vonkajšia služba, pán Michael Svan. Ak ste želáte zareagovať. Ďakujem veľmi stručne nadväznosti na túto, na správu e, pani Anna Go, Ani Gomeš, ako sme ju dostali na výbore včera. Chcem poďakovať výboru za e, stanovisko pána Kaminského. Hlavné body, ktoré chcem zdôrazniť, sú poprvé, je to veľmi dôležitá téma. Kto by nesúhlasil e, s tými hlavnými závermi tejto správy, e, samozrejme korupcia je svojou povahou e, hrozbou pre integritu vlád, správy aj celých spoločností po druhé, korupcia je globálny fenomén celkom jednoznačne a preto bola, je Európska únia aktívna aj na pôde OSN, pokiaľ ide o túto tému a Európska únia aj členské štáty sa snažia naďalej podporovať ten ratifikačný implementačný e, proces e, dohovoru OSN proti korupcii. My dúfame, že ten mechanizmus e, kontroly z roku 2009 podporí a posilní e, tento trend. Podporujeme aj e, prácu tej otvorenej medzivládnej skupiny, pracovnej skupiny, ktorá sa zameriava na korupciu. Pokiaľ ide o úroveň Európskej únie, keďže tu nie sú kolegovia z DG Home, chcel by som len zdôrazniť, ten veľký rozsah aktivít, ktoré sa realizujú a ktoré komisia realizuje, najmä pokiaľ ide o e, balík, e, protikorupčný balík z roku 2011. No a napokon by som ešte chcel v tejto súvislosti upozorniť na znenie tretieho odseku na stanoviska, kde sa hovorí o Európskej únii ako o niekom, kto vlastne exportuje korupciu. Možno to nie je úplne šťastná formulácia, pretože skutočne my máme veľmi prísne opatrenia v Európskej únii a v jednotlivých členských štátoch a v tomto smere sa Európska únia môže považovať za jednoho z vedúcich činiteľov v snách proti korupcii. Ďakujem, pán Cortes Lastra. Sí, disculpe, presidenta, lamento profundamente no haber, no haber estado. Ďakujem, pani predsednička. E, prepáčte, že som tu nebol skôr. Na... Ale mal som tu skupinu návštevníkov, ako viete, stále sú tieto dlhšie ako by to malo byť, no ja v prvom rade eh, chcem zablaželať eh, spravodajcovi za túto správu a chcem tiež uviesť eh, stanovisko ehm, rovnako ako povedala aj zahraničná služba, mali by sme sa snažili proti tomuto bojovať a potlačať a vykoreniť to, to by mal byť náš hlavný cieľ a boj proti tomu je výzva, s ktorým by sme sa mali spoločne s týmito štátmi e, vysporiadať. Ja si myslím, že ehm, sa tým potlačajú ľudské práva a hlavne je to ehm, proti tým najchudobnejším podľa OSN ehm, peniaze, ktoré ukradnú každý rok prostredníctvom korupcie je 80 krát viac, ako je potrebné na výživu celého sveta a dokonca 160 miliónov ľudí e, zaspáva hladných každú noc a veľa z nich sú deti a e, kvôli tomu, že korupcia e, im opiera ich zákonné práva a prístup k potravinám. Toto tiež deformuje ekonomiku aj spoločenskú morálku a boj proti korupcii je zodpovednosť štátov a vykorenenie bezstresnosti a spoluprácu medzi nimi je potrebná, aby kroky v tejto oblasti sa naplnili. Preto dohovor OSN proti korupcii e, sa musí začať e, naplno uplatňovať a to okamžite byť transparentný a zodpovedný je kľúčom a toto musíme sami na seba uplatňovať aj na prácu, ktorú vykonáva Európska komisia. Preto uh, už uh, mesiace uh, je zastavený uh, nástroj na spoluprácu, pretože uh, my uh, sa snažíme uh, ju uplatňovať prostredníctvom delegovaných aktov a e, rada to asi nedokáže pochopiť. My chceme tiež pracovať s parlamentami a s mimoštátnymi e, orgánmi a hráčmi, aby sme e, zistili, ako korupcia postihuje konkrétne štáty a e, my snažíme sa pracovať na tom, aby sme vyžadovali plnenie zodpovednosti príslušných hráčov a e, boj proti korupcii je v súlade s politikou rozvoja a svetové a svetová ekonomika má mocný vplyv na riadenie a korupciu v rozvojových štátoch a žiadam od spravodajcu, aby posilnil vo svojom stanovisku tie názory, e, ktoré tento výbor vyjadril v posledných rokoch, e, aby Európska únia e, posilnila svoju prítomnosť a angažovanie sa v rozvoji spolupráci a v boji proti medzinárodným daňovým podvodom a proti daňovej optimalizácii. A musíme spojiť sily a konať dôrazné kroky na európskej rovni a medzinárodnej rovni pri boji proti korupcii a pri ťažobnom priemysle. Vieme, že korupcia bráni e, v naplňaní ľudských práv a rozvoji vo všetkých e, úrovniach našej spoločnosti. Európska únia môže prostredníctvom svojej politiky a e, vonkajších vzťahov e, podporovať rozvoj dobrého riadenia, ktoré nebudú tolerovať korupčné režimy a budú vyžadovať transparentnosť. Ďakujem, slovo dostáva komisia, sú tu dvaja, dohodnite sa medzi sebou, kto vyjadrí stanovisko za dve minúty. Ďakujem pani predsednička, ďakujem za veľmi hutné stanovisko vzťahu medzi korupciou a ľudskými právami. Upozorňuje, upozorňujú sa tu naozaj na kľúčové prvky aj na to, že je potrebné konať ako interne, tak externe na úrovni EÚ z hľadiska EÚ prístupu k boju proti korupcii. Tu by som chcela pripomenúť, upozorniť na určité prvky v rámci činnosti rozvojovej spolupráce, o ktorej hovorili aj pani poslanci. Boj proti korupcii je kľúčovým prvkom, ktorý prispieva k lepšej demokratickej správe a udržateľnému rozvoju a boju proti chudobe. Korupcia je veľmi zložitou témou, tak ako už na to upozornili dnes poslanci, ako sa uvádza stanovisku, má dopad na inštitúcie aj na občanov a na rôzne procesy v spoločnosti. Korupcia, ako sa upozorňuje na ňu stanovisku, hovorí sa tam o, o neuveriteľných číslach e, peňazí, ktoré sú odklonené, idú na iné účely, ako sú určené. E, tým pádom sú nemôžu byť použité na boj proti chudobe. Čo sa týka politiky a princípov, ktoré presadzuje EÚ, naozaj e, bojujeme proti korupcii v rámci širšej podpory posilnenia správy a riadenia demokratických procesov a to sa zdôraznilo aj v oznámení z roku 2011 v agende pre zmenu, takisto sa to spomína aj v stanovisku, ako aj v oznámení z tých princípov prepojenie ne, ne, aby sme nebojovali proti korupcii izolovania, aby sme ho prepojili s demokratickou správou a riadením. E, tento princíp musíme vnímať tak, že korupcia je vlastne zlyhanie dobrého systému správy a riadenia. Musíme to riešiť v rámci nášho reformného procesu pre vytvorenie právne štátu, decentralizácie, demokratizácie a riadenia verejných prostriedkov a preto komisia z takéhoto pohľadu pristupuje ku korupcii. Máme hlavné individuálne aktivity, ale aj e, snažíme sa do rôznych sektorových operácií zakomponovať tento aspekt korupcie. Chcela by som použiť nejaké príklady, ako to robíme e, konkrétne, ale keďže nemám dosť času, chcela by som len zdôrazniť toto prepojenie zaintegrovanie boja proti korupcii v tretich krajinách e, s procesom demokratickej správy a riadenia. Ďakujem. Ďakujem. A slovo dostáva pán Saradil na uh, ukončenie. Ďakujem ešte raz, pani predsednička. Dúfam, že pán Kamenský bude môcť prísť na budúce a tiež sa zúčastní v ďalších e, rokovaniach o presnom znení tohoto stanoviska. Rozumiem, že toto je pozitívny znak, že tu nikto eh, nepopiera, že to je mm, problém, vážny problém a sme povinní to riešiť a to nám dáva mm, dobrú možnosť, že dospejme k pozitívnemu a mm, plodnému riešeniu v našich stanoviskách. Takže ďakujem za to a dúfam, že pán Kaminsky bude môcť pokračovať v tejto práci. Ďakujem. Chcem pripomenúť, že lehota na predloženie pozmeňujúcich návrhov je 4. jún poludne a hlasovať sa bude 24. júna 2013. A teraz sa púšťame do bodu 14. Situácia ľudských práv v regióne Sahelu smutné podujatie, smutná udalosť v Nigerii, e, samovražedné atentáty e, nám pripomínajú význam tejto otázky, otázky rešpektovania ľudských práv a bezpečnosti v tomto strategickom regióne, jednom z najchudobnejších vo svete, v regióne, ktorý je obeťou nesprávneho využívania zdrojov, pretože napriek tomu, že sú tu bohaté prírodné zdroje, väčšina obyvateľov e, žije vo veľkej chudobe a e, musíme bojovať proti tomuto nedôstojnému stavu. Slovo dostáva pán kolega Ruata, aby predložil iniciatívnu správu AFET, e, správu z vlastnej iniciatívy výboru AFET Pán e, Ruata, máte možnosť teraz predstaviť e, také hlavné smery vašho stanoviska. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. E, práva, ľudské práva v regióne Sahelu sú veľkou témou, sú témou e, nášho výboru AFED, ktorému pre, preslali naše stanovisko nášho výboru e, pre rozvoj. Pani predsednička, na úvod by som chcel povedať, že tému. Bol som rád, že som bol vybratý za spravodajcu tejto témy, ktorá je veľmi zložitá, ale je veľmi zaujímavá. Samozrejme, vážení kolegovia, e, uvítam aj vaše príspevky. Konflikt v Mali začiatkom roku 2013 dal do popredia región, ktorý doteraz e, mal len malú pozornosť medzinárodného spoločenstva a s týmito aktualitami vlastne objavujeme e, zónu, ktorá ide od Atlantického oceánu až po Červené more. Je to zóna, ktorá je zemepisne aj geopoliticky e, veľmi dôležitá, e, ktorá predstavuje veľkú nestabilitu politickú aj ľudskú. Je to jeden z najchudobnejších regiónov sveta. 10 milión ľudí trpí hladom a podvýživou niekoľko miliónov. Miera umrtnosti detí je veľmi vysoká. Každý rok umiera asi 60 tisíc detí. Pritom Sahel je bohatý na prírodné zdroje, e, e, kovy, ropa, plyn, zdroje, ktoré by mohli byť využívané, ak by boli využívané správnym spôsobom zo Sahelu, by mohol byť dynamický región, ale momentálne nemá z toho nič. Realita e, nie je vôbec rúžová čo sa týka ľudských práv, obchodovanie s ľuďmi sú bež, je bežným javom. Terorizmus je všade. Je nutné vám pripomenúť ten atant, atentát uh, kamikadze Nigériu od, uh, unesené rodiny v Kamerune a uh, miera samovražedných útokov zo strany armády. Uh, Obchoduje sa tu s narkotikami, s ženami, deťmi. Obchodovanie s drogami prináša ročne 9 milión eur, čo predstavuje vyše 9 HDP všetkých krajín. Čo sa týka e, zajacov, to prináša teroristickým skupinám obrovské finančné prostriedky. Organizácie teroristické ako Agmin Bokaram e, prosperujú v tomto regióne a vládnu. Ak by sme sa pozreli na to všetko, čo je dnes v regióne Sahelu, mohli by sme povedať následovne. Je to zeme, zeme, zemepisne bohatá, bohatý región, geopoliticky nestabilný región. A teda je nutné konať a prijať konkrétne opatrenia do budúcna už teraz OSN spolu s MISMA Európska únia s programom Mali sa angažujú v oblasti Sahelu, ale to nestačí. Je potrebné pozrieť ďalej do budúcnosti, zamyslieť sa nad horizontom do 20 rokov, ak nebudeme konať teraz v oblasti bezpečnosti, v oblasti rozvoja, v oblasti rešpektovania ľudských práv, tak je tu veľké riziko obrovskej katastrofy. Ja sa zameriavam v tej mojej správe na dve veci. Bezpečnosť a rešpektovanie ľudských práv. Viaceré obchodné cesty, nedostatok bezpečnosti, rivalita medzi krajinami, medzi skupinami teroristov, e, robia zo Sahelu e, oblasť vhodnú pre terorizmus. A mali by sme sa teda pustiť do otázky bezpečnosti pretože bez bezpečnosti jednoducho nemôže byť rozvoj. Problematika, ktorá súvisí s bezpečnosťou a istotou, to je nutný predpoklad preto, aby sa mohol zabezpečiť politický rozvoj. Potrebujeme si pripomenúť, že miestna samozpráva a vlády týchto krajín by mali sa pustiť do politiky boja proti obchodovaniu s ľuďmi, pre všetkým obchodovaniu s deťmi, obchodovaniu s drogami a zbraniami vyše 20 miliónov zbraní je v, v obehu v Sahelu. Treba sa na to zamerať. Je to na nás, aby sme my Európanie ukázali príklad a predložili dlhodobé riešenie v oblasti politiky bezpečnosti a kontroly. Musíme uplatňovať prístup koordinovaný. Druhý druhý prístup, ktorý by som, druhá časť, ktorej som hovorím e, v mojej správe, je, e, sú ľudské práva, pre všetkým práva žien, rešpektovanie práva, boj proti <clears throat> uh, uh, ochrana detí, osveta boj proti únosom detí, vojakov a nutenej práce žien, zaobchádzanie s ľuďmi e, ľudským spôsobom, bezpečnosť, vytvorenie podmienok zdravém, pre zdravý život. Teda ak bezpečnosť a ľudské práva, ak sa tieto dve témy posunú vpred, e, potom je možné mať politiku rozvoja. Bez toho nemôžeme pripravovať politiku rozvoja, ktorá by bola efektívna, ak by sme nezvážili to, že je potrebné ešte prejsť hodný kus cesty, aby obyvateľstvo sa dostalo z obrovskej chudoby. Európska únia v roku 2011 zverejnila stratégiu pre bezpečnosť a rozvoj regiónu Sahel tejto stratégii sa navrhuje koordinovanie pracovať v oblasti bezpečnosti a rozvoja, pretože jedno bez druhého nemôže fungovať. Európska únia od začiatku roku 2013 má mimoriadného e, predstaviteľa pre Sahel ako Mm, homolog eh, pre Romana Prody a som presvedčený o tom, že je potrebné riešiť otázky bezpečnosti a ochrany ľudských práv vo všetkých krajinách Sahelu. Sú to veľmi dôležité témy a veľmi rozdielne témy. Je tu e, veľká krehkosť krajín, vysoká miera trestnej činnosti. Saheli sa v podstate akumulujú problémy miestne, regionálne a problémy medzinárodné, čo sa týka bezpečnosti. E, E, musíme to vnímať ako e, zónu, ktorá je akýmsi nárazníkom a predstavuje veľkú hrozbu pre Európsku úniu. E, a tu sa musí upozorniť na veľký potenciál medzinárodný pre ďalší rozvoj. To sú dôvody, pre ktoré musíme pracovať ambiciozne, konkrétne, moderným spôsobom, musíme riešiť širokú škálu problémov, ale v každom prípade povedať pravdu. Takže kolegovia, áno, Sahel, pre Sahel môžeme mať dobré, pekné politické ambície pre veľmi početné obyvateľstvo. Som presvedčený o tom, že E, predložíme návrh, ktorý bude vyvážený, živý, s návrhmi, ktoré budú reagovať na všetky výzvy. A od vás, kolegovia, čakám vaše pripomienky a určite zvážim všetko, čo mi pošlete, za čo vám vopred ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne. Pán Gerenc, máte slovo. Euh, Ďakujem, ja by som chcel poblahoželať pánovi spravodajcovi, ktorý naozaj vynikajúcim spôsobom predstavil svoju správu, zdôraznil tie základné veci a prepojenie medzi bezpečnosťou a e, ľudskými právami. Ja by som chcel povedať štyri veci. Poprvé je tu prepojenie medzi chudobou a bezpečnosťou. O tom nikto nepochybuje, e, je to jasné, všetci si to uvedomujeme. Druhá vec tento začarovaný kruh v podstate vychádza nielen z jednej krízy štátu, ale z celého tuctu štátov, ktorých je kríza. Čiže ani jeden z týchto štátov jednoducho nevláda svoju štátnu úlohu. Takže poprvé potrebujeme zabezpečiť bezpečnosť, ktorá samozrejme znamená, že potrebné najprv splniť celú škálu podmienok. Po tretie, eh, sme svedkami krízy v oblasti regionálnej spolupráce. A tu by som chcel upozorniť na zodpovednosť Európskej únie a 28 aktérov únie. Komisia vo svojom programe do budúcna pre rozvoj budúcnosť trvá na tom, že komisia sa má zamerať na tri oblasti. A myslím si, že ak by sme mali povedať iba jednu oblasť, za ktorú je zodpovedná Európska únia. Je to regionálna spolupráca. Tá je zásadná a chceme vyriešiť tento problém, pretože problém a hrozby bezpečnosti tieto problémy nesúvisia s jednou krajinou, ale týkajú sa celého regiónu. A teda je to síce smutná konštatácia, je to veľké sklamanie, ale predsa len by som chcel spomenúť aj e, to, čo môžeme spraviť tie aktivity, od ktoré sa od nás žiadajú, aby sme spravili v oblasti bezpečnosti predovšetkým a ktoré v podstate sú predpokladom zachovania ľudských práv, sú v, sa premietajú do rešpektovania medzinárodného práva. Jediné Francúzsko reagovalo e, naozaj dôstojným spôsobom na výzvy, ktoré e, vystali pred rokom vzhľadom na situáciu v Mali Myslím si, že Francúzsko treba za to pochváliť a máme všetci e, záujme všetkých nás podporiť aktivity Francúzska v tomto regióne, pretože aj vzhľadom na tie atentáty, ktoré e, sú páchané v Mali pre všetkým e, v časti. Neviem, neviem to ani pomenovať, túto situáciu, neviem nájsť tie vhodné privlastky. Po druhé, musíme postupovať diferenci hlasovanie, čo sa týka programu Európskej únie Agenda pre zmenu do budúcna. Musíme si stanoviť jasné priority v oblasti vzťahov s danými krajinami. V tomto regióne máme dva problémy. Nedostatok prostriedkov, ten kontext, v rámci ktorého je potrebné zabezpečiť rozvoj týchto krajín, E, ten kontext je charakterovaný nad e, obrovskou pôrodnosťou. Takú veľkú pôrodnosť, ako zažívame tam, sme dávno nikde nevideli, čiže aj 3% hospodársky rast nič neznamená, pretože e, pôrodnosť je veľmi vysoká. To treba mať na pamäti. A po druhé, tento región má obrovské prírodné zdroje. Takže myslím si, že to je pred nami veľká úloha, veľmi špecifická ja viem, že komisia a servis pre vonkajšiu službu si to uvedomujú. Máme naozaj aktuálne analýzy, čo môžeme spraviť ešte navyše, množstvo vecí. Myslím si, že je potrebné e, pre, rozpracovať princípy v e, tej agende do budúcna, e, stanoviť si priority medzi nimi, vyhodnocovať ich neustále spolu s aktérmi v tomto regióne, pretože E, to súvisí aj s našou vlastnou bezpečnosťou a s našimi vlastnými záujmami. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Pani Levin. Thank you very much, chair, and... Uh, Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem a blahoželám spravodajcovi za vynikajúcu e, prezentáciu. Myslím si, že sa tu rieši veľa otázok, pán Gerens zdôraznil prepojenie medzi chudobou a bezpečnosťou. To je skutočne tá kľúčová otázka. Mohli by sme sa viac ešte venovať vzťahu medzi Európskou úniou a týmto regiónom. Uvažujem o dvoch konkrétnych bodoch, kde máme priamy vplyv na bohatstvo, aj potravinovú bezpečnosť týchto oblastí. Jednak Mauretánia, dohoda o rybolove s touto oblasťou sa Mauretániou e, tento, táto dohoda v tomto konkrétnom smere by sa mala pozitívne rozvíjať. Keď sme naposledy e, rokovali o tejto dohode s Mauretániou, tak sa hovorilo o potrebách miestných mauritánskych rybárov a ich práve na lov e, chobotnic. A v parlamente e, sa o tom hovorilo o, na výbore pre rybolov, o tom zajtra budeme hovoriť, e, hlasovať. Niektorí poslanci boli veľmi znepokojení tým, že tento protokol neobsahuje možnosti rybolovu chobotnice, ale ak máme podporovať udržateľný rozvoj v tejto časti sveta, musíme skutočne rešpektovať aj e, želania týchto chudobných rozvojových krajín. Bola som v Mauretánii, viem, čo e, si želajú. Videla som tú skutočnosť e, al a s Al-Shabaabom. To je skutočná prítomnosť a ak nechceme ohroziť e, vzťahy s týmito krajinami, nemôžeme pokračovať v neokoloniálnom prístupe a tvrdiť len, že chceme prístup k ich e, rybolovným zdrojom. Toto je teda, myslím, pozitívny krok. Opravte ma, ak sa mýlim, táto, ale táto správa, myslím, e, zahrňa aj západnú Saharu. Nie, nie, takže nezahrania. Tak škoda. To sú informácie, ktoré som dostala od kolegu eh, v, eh, vo výbore pre eh, právne záležitosti. Chcem len dodať ešte ohľadne referenda o prípade nezávislosti Západnej Sahary od 91. Roka, rok, 91 ešte stále na to nie je vlastne e, mandát od OSN. Otázka teda e, v západnej Sahary ešte stále nie je vyriešená. Na to by sme nemali zabúdať, a pretože to skutočne ovplyvňuje stabilitu a bezpečnosť tejto, tohto regiónu. A to isté platí aj e, pre dohodu s Mm, o rybolove s Marokom, tam sú ešte určité aspekty ľudských práv, ale Maroko o západnej Sahare hovoriť nechce zatiaľ. Ďakujem. To sú zatiaľ základné body, o ktorých som chcela hovoriť. Ďakujem vám za podčiarknutie dôležitosti, koherentnosti nášho, našich rôznych eh, zahraničných politík. A teraz dávam slovo službe pre vonkajšiu činnosť. Pán Žehom Spinot ju tu zastup, ho tu zastupuje. Áno, ďakujem pani predsednička. Mauretánia, to už je niečo, o čom hovoril, kolega, hovoril, hovoril kolega Žerom. Mm, ja budem ale hovoriť o ďalších otázkach včerajšie závery rady sa týkajú po dôležitosti ochrany e, civilného obyvateľstva a to aj z hľadiska e, humanitárnych práv. A kladie sa dôraz takisto aj na boj proti mm, beztrestnosti a proti presadzovaniu práva v tejto oblasti. Vy ste mali výmenu názorov a to 16. mája so zástupcami Tariku, ktorí e, sem práve prišli, aby sa o týchto veciach e, diskutovalo. Mali a e, dodržiavanie ľudských práv to, bolo, to bola obzvlášť dôležitá téma. A to nielen z hľadiska teda dodržiavania ľudských práv, ale aj z hľadiska rizika toho, že to porušovanie ľudských práv môže nastať aj v susedných krajinách. Je tam prosto isté riziko toho, že sa to prenesie aj do ostatných krajín. Na to treba pamätať eh, v tom našom politickom postoji, pokiaľ teda ide o dodržiavanie ľudských práv a pokiaľ ide aj o tie nástroje, ktoré sa týkajú spolupráce. Je veľa prebiehajúcich opatrení, veľa sa ich ešte plánuje. O tom vás budem schopný neskôr podrobnejšie informovať. Máme podporu e, od e, afrických misií na pozorovanie pozorovacích misií, podporu teda pre dodržiavanie ľudských práv, podporu v oblasti e, práva a spravodlivosti, nástroje pre stabilizáciu, pre e, nastolenie mieru a uzmierenie. A pokiaľ ide o prístup Európskej únie k tejto oblasti Sahary, tak e, ten zahrňa aj otázku ľudských práv, ako už tu povedal pán spravodajca, stratégiu pre bezpečnosť a rozvoj takisto pokrýva. A teraz dávam slovo Žeromovi, ktorý o tom bude hovoriť o niečo podrobnejšie. A to aj v súvislosti s ľudskými právami. Takže to, čo sa týka e, mimoriadného spravodajcu presahol. To základné tu už bolo povedané. Chcel by som však doplniť ešte e, niekoľko slov ohľadom eh, tej humanitárnej pomoci, eh, na ktorej pracujeme ako aj v aktivity v rámci práce s utečencami eh, kríz, v súvislosti s krízou v Mali. Takisto sú tu, je tu klimatický tlak a je tu nedostatok potravín už v podstate pod, počas dvoch rokov, čiže naozaj sa to týka základných e, ľudských práv ľudí, ktorí žijú v tomto regióne, jednoducho práva na prežitie. Takisto e, e, ľudské práva stoja v centre našich aktivít bezpečnosti. Myslím si, že pán spravodajca tu spomínal misiu tém Takisto e, výcvik v oblasti základných ľudských práv bol predmetom prípravy a snažíme sa čo najskôr zabezpečiť, aby samotní Maličania pochopili, že to je v ich záujme. E, čiže je to priorita, ktorú presadzujeme. Právny štát, ktorý je takisto prioritou, síce menej aktuálnou, menej súrnou ako ľudské práva, predsa len je rovnako dôležitá. E, um, tá situácia je trošku iná ako v iných kontinentoch, ale predsa len právny štát je v centre UCAP Sahel. E, je tu snaha zabezpečiť to, aby štáty Sahelu riešili uh, celú problematiku komplexne, zbieranie informácií, vyšetrovanie, uväznenie, uh, a zabezpečenie spravodlivého procesu a zabezpečenie toho, aby vynesené rozsudky boli v konečnom dôsledku aj e, uplatnené. Takisto ešte na záver pripomienka k tomu dlhodobému prístupu. Stratégia pre Sahel e, stojí na štyroch pilieroch e, a je zameraná na aktivitu minimálne na 10 rokov, ak nie na 20 rokov do budúcna, v tom zmysle, že si uvedomujeme e, demografickú explóziu, rizika, ktoré to prináša. Týka sa to Mauretánie, Magrebu, to je naše najbližšie susedstvo takže nemusím presviečať. Eh, pána spravodajcu o tejto veci myslím, že chápeme, o aké, aké zemepisné eh, výzvy sa tu jedná. Ide o to, aby v podstate sme zabezpečili to, že potrebujeme viac štruktúr. Jedna jediná štruktúra to nevyrieši. E, Magreb neponúka schodné štruktúry. Jedno z hlavných víziev, pre všetkým je to víziev, ktorú, víza, ktorú jasne identifikoval mimoriadný e, veľvyslanec. Je to dlhodobá záležitosť a myslím si, že e, je tu takisto ešte otázka Líbie to je taký krátkodobejší horizont, e, ktorý súvisí s tým, o čom som hovoril, pretože nevieme jednoducho, ako riešiť tento nový stav nestability, ako vyzerá situácia na juhu Líbie. Myslím si, že uh, uh, to sú všetko veci, ktorými sa musíme zapodievať. Ďakujem. Ďakujem pekne a slovo dostáva spätne pán Ruata, aby uzavrel. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom. Asi nemôžem odpovedať na všetky otázky, ale poviem už len teraz len toľko, že budúci týždeň, pretože dnes e, je to len také krátke, budúci týždeň dostanete úplný spis, e, celú správu a samozrejme zakomponujeme vaše postrehy a potom, pani predsednička, myslím si, že 25. júna, dovtedy je potrebné predložiť pozmenujúce návrhy, dovtedy chcem podašťovať všetky e, skupiny. Je to veľmi, veľmi dôležitá problematika, pani predsednička. Ja by som bol rád, ak by, tak ako povedal kaš, pán Kašman dnes ráno, aby sme mohli vystupovať jednomyselne za Európu. To zvýši našu dôveryhodnosť, a predovšetkým v súvislosti s touto zónou, ktorá je plná turbulencií. Takisto, čo sa tu hovorilo o e, východnej Sahare, ak dovolíte, pani predsednička, je to naše stanovisko iba o Saheli, to znamená iba o krajinách Sahelu, to znamená na juh od Sahary, ale súhlasím s vami, že je možno potrebné, a myslím si, že komisia o tom takisto hovorila, bolo by dobre, aby sme raz podchytili celé toto územie. Môžete hovoriť o Maroku, môžeme hovoriť o Alžírsku, môžeme hovoriť o Tunise. Je to celé dohromady. E, my možno robíme paralelne, ale veci, čo sa robia paralelne, sa nikdy nestretnú, takže nemali by sme uspokojiť sa s tým, čo robíme v jednej krajine, ale musíme riešiť celé územie. Myslím, že to je dôležité a e, pani predsednička, viac ako 25 rokov sa zapodívam touto problematikou, takže to poznám veľmi dobre a súhlasím e, s kolegami oznamujem, že som im k dispozícii, tak už som povedal, e, som naozaj hrdý na túto problematiku a naozaj dúfam, že sa nám podarí spraviť e, dobrý, vyslať dobrý signál, spoločný signál všetkých krajín Európskej únie voči tomuto regiónu. Ďakujem pekne, pán Rovata, za vašu angažovanosť pre tejto problematike, ktorá je veľmi dôležitá a dúfam, že budete mať veľmi dobrú spoluprácu s rôznymi skupinami. E, pozmeňujúce návrhy do 24. júna e, a hlasovať sa bude 17. septembra. A teraz sa púšťame do bodu 16 nášho programu z, pozmeniu, z e, aktualizácia, modernizácia smernice o kvalite palív a Európska smernica o obnoviteľných zdrojoch energie. Takže je to veľmi dôležitá problematika pre rozvojové krajiny a E, ide tu o smernicu o biopalivách, e, ktoré budú mať priamy dopad na prístup e, k pôde. A je vhodné hovoriť skôr o agropalivách, pretože v podstate sa využíva pôda na, na pestovanie energetických plodín na miesto potravín z 23. apríla eh, je tu správa o dopade eh, poliky eh, na právo na výživu. Rieši sa tu aj otázka Európskej únie pre biopaliva v súvislosti s týmito základnými právami a chceme sme pripomenúť európske ciele. Pán Kačmarek je našim spravodajcom nášho stanoviska zo spoločnej správy výboru pre NV. Výbor NV má v kompetencii túto problematiku. Pán Kačmarek, máte slovo. Ďakujem. Že ten je... Ďakujem pekne, pani predsednička. Môžem potvrdiť, že Eh, je to veľmi zaujímavé, pretože sa jedná o mnohé e, geneticky modifikované organizmy a veľký, je veľký záujem o toto stanovisko o správu, takže je to dôležité, to zvyšuje význam tejto problematiky. E, môj názor je taký ako názor výboru NV e, a myslím si, že musíme sa na to pozerať cez pôvodné ciele tejto smernice a e, to by sme mali na pamäti, keď chceme e, modernizovať túto smernicu. Pôvodným cieľom tejto smernice nebolo podporovať ani zvyšovať podiel biopalív v energetickom mixe. Cieľom, pôvodným cieľom bolo obmedziť emisie skleníkových plynov. Takže biopalivá nie sú e, samoučelným cieľom. Je to nástroj, ktorý by nám mal umožniť dosiahnuť žiaduce výsledky a teda znížiť emisie skleníkových plynov. Je to veľmi dôležité, pretože e, to dostávame celé do iného kontextu takýmto spôsobom. Biopalivá obmedzujú emisie skleníkových plynov plynov menším spôsobom, ako sme si na úvod mysleli. Takže ich úloha vzhľadom na dosiahnutie cieľa je menšia, ako sme očakávali. A treba zohľadniť aj to, že takýmto spôsobom sa odlesňuje veľká časť e, pre získanie biomasy a takisto sa zaberá pôda, ktorá by inak mohla byť využitá e, na pestovanie e, polnohospodárských plodín, pretože sa tam pestujú energetické plodiny. Sú to v podstate nepriame dopady na využitie pôdy, a ktoré neboli zohľadnené. Nezohľadňuje sa to, e, či sa na tej pôde pestujú energetické plodiny alebo nie, ale meria sa to cez e, e, množstvo emisí skleníkových plynov. Táto biomasa sa potom pre, transformuje na biopalivá a musíme zohľadniť aj emisie z dopravy a podobne. Čiže Otázka biopalív v kontexte znižovania emisí skleníkových plynov by mala byť vnímaná e, cez iný pohľad. Navyše biopaliva, ako sa ukázalo, menej e, rešpektu životné prostredie, ako sme si na úvod mysleli. Takže v podstate len zistujeme, že tento pôvodný cieľ sa nedá dosiahnuť cez e, e, testovanie biopaliv palív, alebo teda e, energetických plodín, kukurica e, či e, pšenica sa pestujú na menšej, menších plochách na úkor energetických plodín. Takmer všetká biomasa sa získava z pôdy, ktorá by bola mohla byť využitá na pestovanie potravinárskych plodín. Čiže je tu akási konkurencia medzi produkciou biopaliv a produkciou potravín. A e, rozbehnutie pestovania energetických plodín určených na výrobu biopalív si často vyžaduje zmeny, ktoré dostávajú do ťažkej situácie výrobcov. Pre všetkým sú to drobnopolnohospodári, ktorí nie sú majiteľmi pôdy, ktorú obrábajú, alebo pastvin, ktoré obrávajú. Podniky tretich krajín potom e, uzatvárajú dohody, ale veľmi často pôvodní používateľia pôdy nemôžu ďalej využívať prenajatú pôdu na základe alebo v dôsledku práve takýchto dohôd. A to sú tie dôsledky, ktoré majú dopad na rozvoj a majú negatívny dopad na rozvoj. Ja si myslím, že je potrebné zmeniť pohľad na vec a s cieľom zabezpečiť potravinovú bezpečnosť. To znamená, biopaliva sa môžu ďalej rozvíjať, ale nie na úkor polnohospodárskej výroby, potravinovej výroby. Takisto je potrebné zabezpečiť prostriedky na prežitie pôvodných e, producentov, ktorí takýmto spôsobom sú zbavení práva využívať pôdu, obrábať pôdu. Musíme mať prístup k biopalivám iný E, taký, ktorý povedie naozaj k zníženiu emisí skleníkových plynov. Ak sa splnia tieto podmienky, tak nebude to na úkor rozvoja. A to je e, v podstate v mojej správe a je to premietnuté v pozmenujúcich návrhoch. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Taylor. Uh, <clears throat> you, and, and ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán Kačmarek keď som prišiel uh, hovoriť uh, vo výbore pre rozvoj o biopalivách, myslím si, že najvhodnejšie sa sústrediť na um, účinok, ktorý má výroba biopaliv na rozvojové štáty a ich prístup k potravinám. Uh, s mm, globálnym obyvateľstvom e, do roku 2050, ktoré má vstúpiť, vstúpiť na 9 miliard a mm, počet chronických podvyživných ľudí, ktorí teraz je okolo 873 miliónov, si myslím, že pôda sa má využívať na výrobu potravín a nie na to, aby bohatšie rozvinuté štáty mohli poháňať vozidlá na to palivo pri posudzovaní môjho prístupu k pozmeňujúcim návrhom výboru a z práve pána Kačmareka o smernici o mm, kvalite paliva a obnoviteľných energiách e, som e, zbieral mm, odporúčania informácie a mm, Najviac ak e, som dostal od Olivera de ktorý je osobitný spravodajca pre právo na potraviny z OSN. On cituje 5 e, problémov, ktoré e, sú zásadné a osobitne mm, relevantné pre naše úvahy o biopalivách a to je ich vplyv na zaberanie pôdy a na potravinovú bezpečnosť a na vykorenenie chudoby a nepriame zmeny využitia pôdy a klimatické zmeny. Takže um, keď um, každú z týchto tém um, stručne preberieme, uh, tým vysvetlím, ako uh, tie pozmeňujúce návrhy, ktoré ja predložím, uh, sa snažím vyriešiť. Tento pán z hovorí, že zoberenie pôdy znamená, že biopalivové plodiny vyžadujú veľké výmery a preto vedú k um, tomu, že vytvárajú stimuli k predamu pôdy alebo nadobudnutie pôdy, hlavne v podsaharskej Afrike, kde um, práva um, užívateľov pôdy sú často nedostatočne chránené. Pozmeňujúci návrh číslo 5, ktorý som predložil, vysvetľuje, že uh, použitie pôdy na biopaliva dostáva e, veľké verejné e, dotácie a podporu asi 10 miliard za rok a preto skoro celková výroba biopaliv do roku 2020 bude asi pochádzať z plodin, ktoré sa pestujú na pôde, ktorá by sa mohla využiť na uspokojenie trhu s e, krmovinami a potravinami. Preto tieto nepriame zmeny využitia pôdy treba zohľadniť takisto ako aj potenciálne zdroje misie, ktoré podkopávajú mm, plnenie cieľov EÚ pre efektívne energie a znižovanie skleníkových plynov, aby sa e, zmenšili nepriame zmeny využitia pôdy a zaberania pôdy, je potrebné rozlišovať medzi e, skupinami plodín ako napríklad olejoviny a mm, e, cukroviny a obilniny a ďalšie plodiny obsahujúce škrob a ďalšie energetické plodiny. Ďalšie obavy e, tohto pána Zlesen e, sú potrebné bezpečnosti. a hovorí, že tým, že si stanovíme povinné ciele a budeme dotovať biopaliva, tak e, politika biopalivého podnecuje špekulácie na ornej vode. Hlavne tie najúrodnejšie, ktoré sú pri cestách a letiskách a železniciach, zatiaľ čo sa um, z pôdy stáva ziskový e, majetok pre investorov. Ďalej sa zvyšuje neistota pre držiteľov a užívateľov pôdy, ktoré má negatívny dopad na mm, nedostatočnú potravnú bezpečnosť na miestne obyvateľstvo. A toto tiež viedlo k nestabilite v cenách e, potravín a je tu riziko, že to záväzný cieľ 10 EÚ na obnoviteľné energie a dopravu v doprave by sa mal zrušiť. Ďalej v mojom pozmeňujúcom návrhu 9, aby sme zminimalizovali negatívne dopady na um, práva pôdy a špekuláciu s pôdou um, a na ceny potravín a biodiverzitu um, pôdy zatiaľ čo budeme obmedzovať e, využitie vody pre biopaliva. E, biopaliva a bioplodiny by sa mali postupne znižovať e, do roku 2020, keď tento podiel bude rovný nule. Ďalšia obava bola k vykoreneniu chudoby. A pán Dešu vysvetlil, že um, politiky EU pre biopalivá um, uprednostňujú intenzívne poľnohospodárstvo a tiež výroba biopalív vyžaduje poľnohospodárstvo, ktoré je náročné na kapitál, preto to má obmedzený vplyv pre miestne obyvateľstvo. Mm, práve naopak e, je to prospešné pre Ehm, medzinárodný kapitál a miestne elity a preto je možné ehm, predpokladať, že navýšený príjem z výroby biopalív bude kompenzovať ehm, zvyšené ceny potravín. A toto osobitne ide ku koreňu veci a medzinárodné organizácie e, uznávajú, že samotný tento program nezaručuje prospech pre chudobných ľudí. E, sa to má za cieľ e, zvýšiť rast poľnohospodárstva s menším poľnohospodárstvom. Takže hovoria, že investície do poľnohospodárstva sú trikrát účinnejšie ako iné investície pri znižovaní chodoby a preto absolútne správne hovoríme, že výroba biopalív môže podkopávať naše snahy v vykorenení chudoby, rovnako ako aj nepriame zmeny využitia pôdy. Uznanie týchto v mojom pozmeňujúcom návrhu 12 zdôrazňuje, že zmeny v nepriamom využití pôdy musia byť zohľadené, aby toto nepostihovalo biopalivá s nižším negatívnym dopadom. A nakoniec, čo sa týka klimatických zmien, pán Dešuto povedal, že ten predpoklad do akej miery um, politika biopalív EÚ znižuje emisie skleníkových plynov je nejednoznačný. Chcem povedať, že osobitne biopaliva z palmového oleju a zo sojových bobov a z e, repky vytvárajú viac e, emisí skleníkových plynov ako fosílne paliva. Teda pre mňa je to trošku bláznivé, že snažíme sa veci zlepšiť, ale v skutočnosti ich zhoršujeme tieto obavy e, sú stredobodom mojich e, pozmeňujúcich návrhov a rád ich s vami podrobne prediskutujem. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani Toja. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj tomuto výboru parlamentu za láskavosť pretože tie vzťahy medzi poslancami sú skutočne veľmi pozitívne nastavené a chcem takisto zdôrazniť to, že táto téma je veľmi dôležitá. My teraz práve revidujeme obe tie smernice a preto sa touto otázkou treba zaoberať teraz. Tá práca, ktorú robíme v ITRE a urobíme v ITRE, E, sa nebude až tak e, úzko zameriavať na túto problematiku, takže práve treba zabezpečiť koherentnosť medzi jednotlivými politikami a to aj medzi energetickými politikami a politikami environmentálnymi, ako aj politikami, ktoré súvisia s medzinárodným rozvojom. Zdá sa však, že zatiaľ e, táto, tento postup mm, neexistuje ale na tú revíziu tých dvoch smerníc sa treba pozerať aj z tohto, sme, z tohto pohľadu. Ja som sa zúčastnila dvoch e, schôdzi, e, kde sa hovorilo o obnoviteľných zdrojoch energie, e, jednak v nadväznosti na ceny obnoviteľných energií a európsku stratégiu. Ale hovorili, no, hovoríme o tom bez toho, aby sme poznali rôzne dôsledky biopalivu napríklad. No a práve o to ide povedať, prečo Európa zaviedla tento limit 10 do roku 2020 na dopravu. Mm, potrebujeme mať e, homogénejšiu predstavu o tom, e, aké možnosti e, si chceme vybrať. Musíme my, Európania a aj zákonodarci, mať odvahu aby sme podporili obnoviteľné zdroje, zdroje energie. Pred nedávnom sme napríklad o tomto hlasovali v horizonte 2030 v parlamente 10 biopalív pre dopravy. No, treba povedať, že obnoviteľné zdroje energie sú dôležité, ale takéto povinné stanovovanie nejakých kvót je teda niečo iného. E, to sa potom ľudia k tomu postavia tak, že dobre, toto nám bolo prikázané a teraz na to potrebujeme peniaze. E, buď teda budeme hľadať riešenie v tých konvenčných biopalivách, e, alebo budeme hľadať iné spôsoby, novátorské spôsoby Musíme však pripustiť, že sme urobili chybu, že sme napríklad z hľadiska emisí e, situáciu nevyhodnotili presne, lebo tie emisie nie sú také nízke, ako sa predpokladalo. Možno sú ešte veľa horšie, než sa predpokladalo. Máme jasne hovoriacu štúdiu, podľa ktorej stovky tisícov ľudí v podstate prišli o e, možnosti pestovať iné plodiny e, na potravinové e, účely na pôde, ktorá je teraz obsadená plodinami, ktoré sa používajú na biopalivá. To znamená, že tie účinky a ten, tie dôsledky nie sú pravdepodobne také, ako sme si kedysi mysleli. Ceny na americkom trhu od roku 2007 výrazne vzrástli. To sú teda tie dôsledky, ktoré teraz musíme napravovať. Treba teda vyvodiť iné dôsledky a možno ustúpiť aj z toho cieľa 10 Mali by sme mať podstatne nižší strop, napríklad na strane komisie a podobne. Pokiaľ ide o výpočty, komisia hovorí o 5%, no uvidíme, či je to dostatočné. Musíme zároveň eliminovať také produkty, ktoré škodia životnému prostrediu a to využívaním novej generácie paliv aby sme neurobili tú istú chybu ako pri tejto smernici. Ak teda ale pôjdeme smerom nových produktov, musíme opäť vyrátať, aké to bude mať, aké to bude mať dôsledky. E, možno sa tieto paliva používajú ako e, považujú za rezidua, ale nemusia to byť rezidua, môže, môžu vlastne poslúžiť ako, ako primárna súrovina. Treba však hovoriť s ľuďmi, ktorí sú priamo v teréne, poznajú situáciu a vedia, aké sú dôsledky konkrétnych politík. Musíme teda svoj postoj poopraviť a vysvetliť všetkým, ktorí podporujú obnoviteľné zdroje energie, že mm, tento, že táto konkrétna cesta, ktorú sme zatiaľ zvolili, nie je úplne správna. Musíme e, byť e, odvážny, ale zároveň hovoriť aj jasne. A napokon ešte, pokiaľ ide o ELUK, to znamená priame e, dôsledky používania pôdy. E, hospodárske subjekty by mali vyhodnotiť tieto dôsledky. To však nestačí. Musíme skutočne robiť presné výpočty. Aj kolegyňa už o tejto otázke hovorila, keď hovorila o účinku emisí. Teda tie dôsledky sa musia skutočne vyjadriť v číslach. A musíme potom mať odvahu aj na korigovanie európskych politík z hľadiska týchto e, dôsledkov. Nebude to jednoduché, pretože výrobcovia zdá sa nie sú dostatočne motivovaní, aby poopravili ten, to svoje smerovanie Samozrejme, nie všetky škody súvisia s biopalivami. Máme tu napríklad aj tlak na pôdu a podobne. Existujú aj ďalšie, teda negatívne efekty. Ale nestačí len poukazovať na ne. Samozrejme, tie politiky musia brať do úvahy eh, aj prípadné investície, eh, Napríklad e, v mojej krajine bola táto smernica, európska smernica ratifikovaná minulý rok. No ale v každom prípade treba teda e, zosúľadiť tie tradičné spôsoby využívania na pôdu s ostatnými spôsobmi využívania pôdy, sme e, teda ešte stále vo fáze, kedy tieto nové možnosti môžeme správnym spôsobom využiť. A v tomto smere môže náš výbor urobiť e, alebo zásadným spôsobom prispieť. My o tom budeme v nasledujúcich dňoch rokovať a budeme teda uvažovať o tom, ako to riešiť v rôznych sektoroch. Ďakujem. Slovo má pán Gerenc, chcel by som sa poďakovať spravodajcovi, ktorý dobre popísal problém. Myslím si, že my by sme si mali klásť otázky pre všetkým o tom, čo sa dá robiť v tejto veci. Problém je známy, je to voľba medzi tým, či budeme pestovať potraviny alebo a bojovať proti hladu alebo energetické plodiny. A je o to, či tá smernica sa prispôsobí spôsobom, tak ako to vyžadujú tí predrečníci. Ako takto prispôsobíme, či to vyrieši problém, to je politická otázka. Podľa mňa to môže prispieť k riešeniu, ale Uh, ak Európa dosiahne za, uh, zakázať výrobu všetkého, čo konkuruje výrobe potravín, vyrieši sa tým problém? Ja si nemyslím, pretože v tomto prípade sa my stiahneme a vytvoríme priestor pri ostatných, pretože my nie sme jediní, ktorí uh, sú prítomní v krajinách, v rozvojových krajinách a využívajú prírodné zdroje. Uh, Takže aby sme našli riešenie, podľa mňa je potrebné sa vrátiť k zásadnej otázke E, zásadnou otázkou je to, aby si naši partnery zobrali rozvoj za svoje. Ide o to, či krajiny na juhu sú, ma, sú pánmi svojich zdrojov, svojej pôdy. Odpovedou je, odpoveď je jednoznačná nie, čiže v podstate je to otázka správy a riadenia, pretože áno, povedal som, že ak my ustúpime, tak vytvoríme priestor pre iných, kde sa môžu, ísť, e, kde sa môžu realizovať iní. Číni, Čína je prvou veľmocou, ktorá pochopila, že je potrebné ísť týmto smerom. Čína vypracovala stratégiu zameranú na to, aby získala všetky zdroje, ktoré sú v dispozícii. Vstupujeme do vojny o prírodné zdroje a myslím si, že jediným spôsobom, ako vyhrať túto vojnu, je to, že presvedčíme našich partnerov na juhu, aby mali lepšie stratégie rozvoja, také, ktoré im ochránia ich zdroje, vrátanie prírodných zdrojov. A tam si potom môžu oni sami vybrať. Čiže podľa mňa, no som za to, čo sa tu hovorí, Avšak treba mať na pamäti to, aby sme neboli príliš naivní, aby sme sa neobmedzili len na to, že budeme sami sebe zakazovať veci. Je dôležité, aby ten e, dialog sa nazval správnym menom a aby krajiny, rozvojové krajiny si zvolili stratégiu, ktorá im prinesie plody u nich doma. Všetko, čo sa tu hovorilo o zabavovaní pôdy, o e, využívaní pôdy na iné účely ako mm, pestovanie potravín. O tom všetkom treba mm, viesť dialog a to je práca pre komisiu a pre službu pre vonkajšiu akciu. Ďakujem pekne. Slovo dostáva komisia, ktorú zastupuje pán Owen. Ďakujem pani predsednička, ďakujem spravodajcovi a ďalším rečníkom za ich dnešnú prezentáciu a za veci, ktoré považujú za dôležité. V tomto veľmi zložitom spise je to zložité technicky aj politicky, pretože je sedem výborov v parlamente, ktoré to preberá a tiež rada je e, veľmi tu na intenzívne angažovaná za posledných 6 mesiacov, aby pochopila a posúdila túto tému. Mali by sme pamätať na to, že jedna z kľúčových vecí v návrhu komisie je obmedziť e, účinky nepriamého zmeny použitia pôdy a robia to tým, že zaviedli 5-percentný strop v smernici o obnoviteľných energiách, kde e, u tých konečných e, plodinách ako napríklad rep repka olejná a palmový olej e, sa udržiavajú v strope 5% a toto je kľúčový krok, ktorým zmenšujeme e, nepriame zmeny použitia vody a zároveň čakáme investície, ktoré príjmajú mnohé hospodárske subjekty, aby investovali do tohoto priemyslu na podnet e, zákondarcu v predchádzajúcich rokoch. Toto teda e, dôležitá rovnováha, ktorú e, sme dosiahli a nie je to v súlade s niektorými vecami, ktoré sme počuli dnes do obeda o tom, ako prispôsobiť ten 10-percentný cieľ a tak ďalej. Takže ja myslím, že už e, v návrhu komisie sa týmto smerom niečo robí. Ďalšia jasná vec je návrh zaviesť faktory log, teda tie, ktoré majú zohľadňovať tie nepriame zmeny použitia pôdy tam, kde nastavujú, aby e, ľudia e, tieto zohľadnili, aby e, sme mali informované rozhodnutia budúcnosti. Takže nejde o to, aby rozhodli, či sú udržateľné alebo nie, ale chceme získať tieto informácie za posledných pár rokov, aby sme naplánovali, čo sa udeje po roku 2020 a ako sa môžeme zamrievať na priame správne použitie pali budúcnosti. Určite ďalší aspekt, ktorý rieši návrh komisie, je ako riešiť pokročivé biopaliva. Dostali sme zoznam mm, krmovín e, z odpadov a z bytkov a hovoria nám, že toto sú budúce krmoviny a tiež e, ako mm, preniesť e, výrobu z týchto kromovín na hnoj a biopalivo v budúcnosti. Toto je tiež e, krok správnym smerom a uberá sa tam, kde my chceme a komisia sa e, snaží e, pomôcť poslancom s technickými aspektami k tomuto spisu a určite výbor pre životné prostredie má čo skoro hlasovať a určite parlament bude mať plenárne hlasovanie začiatkom septembra. Ďalší kľúčový aspekt je, že my by sme to mali robiť čo najskôr a určite je tu veľa neistoty o tom, aké sú naše skutočné politiky, aké sú dobré biopaliva, aké sú zlé biopaliva a toto určite dnes zadržia investície a určite komisia by chcela pracovať s tými ďalšími inštitúciami, aby zabezpečila, že tento spis, táto téma bude dokončená v tomto volebnom období parlamentu. Merci beaucoup. Je donne...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 podporu investícií, ale každý výbor sa musí zaoberať svojou oblasťou. My máme v kompetencii rozvoj, takže mus- a iní zase riešia investície. Takže napríklad komisia, výbor INTA nerieši otázky rozvoja v tretich krajinách, ale rieši otázky hospodárskych výhod pre Európsku Čiže každý svoju kompetenciu. Čo sa týka otázky moderných biopalív, je potrebné podporovať túto iniciatívu, ale je potrebné aj si uvedomiť, že žiadny vedec vám nemôže zaručiť výsledky výskumu, budúceho výskumu. Takže môžeme podporovať výskum, ale nemôžeme vopred vedieť, či tento výskum povedie k pozitívnym výsledkom alebo nie, či nová, nová generácia biopalív bude z hospodárskeho hľadiska efektívna. A Potom, čo sa týka využívania pôdy, e, my sme zorganizovali e, výjazd delegácie do Zimbabwe. Bol som tam aj s pánom Neusserom a on v, júni, v júli pardon, predložil svoju správu. Eh, tam sme predovšetkým riešili otázku pôdy. Viete, že v tejto krajine prebieha polnohospodárska reforma a dochádza k prerozdeleniu pôdy a problémy, ktoré tam majú, sa týkajú toho, že veľká časť pôdy sa nevyužíva ani na výrobu potravín, ani na výrobu biopalív. Obyvateľstvo jednoducho nemá vlastnícke právo na e, tieto plochy a nemajú ani potrebný prístup k úverom, aby mohli začať podnikať. Čiže musíme tu riešiť otázku vlastnických vzťahov. Bez e, vlastníctva nemôžete zabezpečiť ani polnohospodárstvo výrobu, ani priemyselnú výrobu. A Našou úlohou je práve toto. Mali by sme zabezpečiť, aby e, polnospodárska politika, alebo teda politika e, pozemková bola spravodlivá, aby tá pôda a bola využívaná správnym, dobrým spôsobom. Ďakujem pekne. Chcem pripomenúť, že pozmejúce návrhy môžete predložiť do 31. maja na poludne a hlasovať sa bude 24. júna. Chcem vás upozorniť na to, že áno, teraz prerušíme naše e, rokovanie. Budeme pokračovať o pol, o pol štvrtej presne v tejto miestnosti. Je však dôležité, aby ste tu boli na čas, pretože pán komisár Pibals má iba 30 minút pre nás, takže je dôležité, aby sme každú minútu, ktorú máme, využili a začnem toto popoludnejšie rokovanie presne o 15.29.59.